návrhy na zmeny v nomináciách do výborov. Tie nominácie budú uvedené v zápisnici. Pokiaľ do termínu schválenia zápisnice nebudú znesené žiadne námietky, budeme považovať tieto nominácie za potvrdené.